Dobre, ospravedlňujem sa za 5 minút meškania. Prebiehali na schôdza ohľadom finančných nástrojov. Dobre, máme program schôdze, výmena názorov nasleduje, pokiaľ ide o to, čo poháňa extrémizmus, radikalizáciu a naša odozva, ktorá spočíva na princípoch ľudských práv. Táto schôdza je venovaná pochopeniu globálnych javov, extrémizmu a radikalizácie. A z tohto dôvodu sme pozvali hosti, rečníkov, aby sa podelili e, s nami o ich názory, pokiaľ ide o tie veci, čo poháňajú teda drivery a návrhy, ako bojovať proti týmto stimulujúcim faktorom. Keď uvažujeme v takýchto intenciách a nad tým, ako jednotlivci sa dostávajú k extrémizmu, je naozaj nevyhnutné pripravovať preventívne a odrádzajúce postupy. Zatiaľ, čo extrémizmus sa zvyčajne spája s radikálnymi pozíciami v rámci nejakej ideológie neexistuje jednotná definícia radikalizácie. Každopádne radikalizácia je často vnímaná ako proces, v rámci ktorého jednotlivci môžu byť e, zapojení do násilných činov, do násilia za účelom politických cieľov. Sme svedkami toho, ako v mnohých regiónoch po celom svete nové formy extrémizmu a radikalizácie narastajú, ktoré vedú k podporovaniu netolerancie a nenávisti. Takýto trend predstavuje vážnu hrozbu z pohľadu dodržiavania ľudských práv a demokratických zásad. Bohužiaľ, napríklad tragické útoky z minulého mesiaca, ktoré sa udiali na Vianočných trhoch v Štrásburgu, je možné vykladať ako novú ilustráciu, nový príspevok väzby medzi extrémizmom, radikalizáciou a terorizmom. Väčšina vlád eh, sa angažuje v prevencii a boji proti týmto pliagam, tým, že sa sústredí v prvom rade na politiky bezpečnosti. Avšak eh, som presvedčený, že reakcia, ktorá sa točí okolo bezpečnostných opatrení, nemôže byť účinná, pokiaľ nejde ruka v ruke s dodržiavaním ľudských práv a s komplexným prístupom, ktorý rieši osobitne rozvoj a vzdelávanie. Počas našej dnešnej diskusie budeme musieť riešiť spôsob, ako zlepšiť súčasný prístup EÚ k tejto veci, takisto vonkajšie politiky a nástroje, ktorých cieľom je bojovať proti extrémizmu a radikalizmu E, osobitne by sme mali uvažovať nad spoluprácou a preventívnou praxou smerom k dvom e, regiónom, oblastiam, svet, arabský, arabský svet a západný Balkán, ktoré sú podstatné z pohľadu EÚ v týchto veciach. Dovolte mi teraz predstaviť našich rečníkov, hostí. E, je tu pani profesorka Hilary Pilkington, koordinátorka projektu DARE, výskumného projektu v rámci Horizon 2020, ktorá sa bude snažiť e, prehlbiť, alebo teda, ktorý sa snaží tento projekt prehlbiť chápanie radikalizácie. Získala obrovské skúsenosti v tejto oblasti tým, že je členkou skupiny expertov e, Národnej komisie Spojeného kráľovstva pre boj proti extrémizmu. Takisto má pozíciu komisárky v rámci Greater Manchester, kde sa snažia riešiť a predchádzať nenávisným extrémistickým prejavom. Pani Ludes Vidal, riaditeľka oddelenia, globálneho oddelenia e, Európskeho inštitútu pre Stredomorie v Barcelone e, pre oblasť arabského sveta a teda Stredomoria. Takisto e, rád vítam pani Aleksandru Antoniadis, ktorá vedie útvar prevencie a radikalizácie v rámci Európskej komisie. Na úvod by som rád dal slovo pani Pilkington. Nech sa páči. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem aj za pozvanie, za to, že tu môžem dnes hovoriť. V tejto veľmi stručnej prezentácii by som sa chcela zamerať na dve témy, ktoré sú zaujímavé, teda koreňové príčiny extrémizmu a radikalizácia, reakcia spoločnosti alebo spoločností na takýto extrémizmus. A, takže k dôvodom tieto dôvody sa snaží odhaliť výskum, ktorý e, sa snaží odpovedať na otázky, prečo a ako e, sa ľudia primky k extrémizme. Tých, e, k extrémizme. Tých dôvodov je niekoľko, ktoré vedú k radikalizácii a často tie dôvody sa dajú zoskupiť do dvoch hrubých skupín. V prvom rade faktory, ktoré tlačia ľudí k extrémizmu a faktory, ktoré ich priťahujú k extrémizmu. A tu, sú, tu je niekoľko mm, úrovní, na ktoré posúbia štruktúru jednotlivcová spoločnosť a tu si treba uvedomiť, že tie štruktúrne e, faktory, tam treba e, klásť otázku prečo skôr než ako. A tu sociálna nerovnosť je e, identifikovaná ako ten push faktor, faktor, ktorý tlačí ľudí k e, násilnému extrémizmu, aby sme dokázali, že aj klasické psychologické modely, ktoré pracujú na individuálnej úrovni, zohľadňujú tieto e, societálne a e, koreňové príčiny, kde tuto vidíme stupnicu k terorizmu na začiatku, alebo táto, to, to prízemie, ground floor je psychologická interpretácia materiálnych podmienok, potom vnímané možnosti boja proti nespravodlivému zaobchádzaniu. Um, je to teda vstet, teda je to vstup k radikalizácii a postupne to ide hore eh, po tých schodoch. Takže mm, vždy o tom hovoríme a hovoríme o tom preto, lebo predpokladáme, že existuje vzťah medzi socioekonomickou nerovnosťou a radikalizáciou, lebo eh, túto tendenciu nachádzame aj v, pri iných sociálnych problémoch, napríklad pri násilnej kriminalite, eh, horšom mentálnom zdraví a tak ďalej. Ale čo nám môže k tomuto povedať výskum. E, projekt H2020D začal e, tým, že sme e, systematicky preskúmali existujúce dôkazy a kladli si otázku, či nerovnosť je spojená s radikalizáciou a či, ak pozitívne alebo negatívne, kedy a kde. ak takéto asociácie existujú, možno ich vysvetliť. Takže tento projekt Dialog o radikalizácii a rovnosti DRE e je financovaný v rámci, e, e, v rámci pracovného programu sociál, sociálnych zmien alebo spoločenských zmien a bude fungovať od roku 2017 do roku 2021, takže sme na začiatku v 13 krajinách prostredníctvom 17 teda partnerov. My sa snažíme študovať radikalizáciu tak na, na empirické báze, ako aj um, sústredovať sa na konkrétne islamskú extrémne pravicú radikalizáciu. Pričom sa nesústredujeme len na tých radikalizovaných, ale aj na to, ako radikalizácia ovplyvňuje celú spoločnosť tým, že skúmame, ako mladí ľudia sa stretávajú s posolstvami a agentmi radikalizácie, ako ich vnímajú a ako sa rozhodujú o, svojich cest, o, o tej ceste, ktorú nastúpia tu. Uh, skúmame aj cesty neradikalizácie, čo je v súčasnosti téma relatívne málo preskúmaná. Tento systematické preskúmanie, o ktorom dnes budem hovoriť, skúma vzťahy medzi nerovnosťou a radikalizáciou a je to prvý výstup eh, tohto projektu a ide len o eh, prieskum kvantitatívnych alebo zmiešaných metód, ktoré už existujú. Momentálne prebieha eh, paralelná Um, metaštúdia, ktorá skúma aj kvalitatívne výskumy, ktoré existujú aj ich výstupy. Takže otázka je vzťah medzi nerovnosťou a radikalizáciou. Toto je um, štruktúra toho systematického prieskumu, tejto metaštúdie, teda ona e, skúma všetky e, vedecké výstupy, ktoré k dnešnému dňu sú známe a e, dospeli sme k následovnému 141 štúdií, tieto všetky boli vybrané, pretože zahrňali empirický alebo kvantitatívny e, výskum na základe primárnych údajov a e, zameriavali sa na radikalizáciu a e, nerovnosť a prebiehali od roku 2001 a boli publikované v angličtine. Takže, čo sme zistili, keď sme preskúmali túto databázu? Tu znova ukazujeme, že sa snažíme preskúmať veľmi rôznorodé spektrum štúdií, pričom cieľom je dodržiavať tie princípy hore, e, uvedené tu hore. E, my sme skúmali, asi polovica štúdí bola na individuálnej úrovni, to znamená skúmala faktory, ako je príjem, zamestnanosť, e, spoločenské zapojenie jednotlivca a tie ostatné, druhá polovica bola, bola na sociálnej úrovni, teda socioekonomické faktory, napríklad HDP a tak ďalej. Druhá dôležitá diferenciácia, ktorú treba zohľadniť, pretože keď budem prezentovať výstupy, toto bude dôležité, je nerovnosť, ktorá je prepojená teda, e, ktorá súvisí buď s ekonomickými faktormi alebo so sociopolitickými faktormi. Po druhé, čo je dôležité, tieto, tieto meradla môžu byť objektívne alebo subjektívne. Tie objektívne sú reálny príjem, reálna zamestnanosť alebo nezamestnanosť a subjektívne sú vnímaná diskriminácia, vnímaná nespravodlivosť. Tá, to vnímanie je dôležité. Vnímanie ľudí a ľuďmi má sociálne dopady, aj keď e, nemáme pocit, že toto vnímanie je odôvodnené, preto e, je to proste reálna vec, ktorú treba skúmať, pretože má reálne dopady. Toto sú e, závery a <laughs> ja vám ich približím už teraz, veľmi široké závery, ktoré vyplývajú zo štúdia. Týchto štúdií e, v prvom rade je len nekonzistentný vzťah medzi ekonomickou nerovnosťou a radikalizáciou, ale je konzistentnejší vzťah medzi sociopolitickou nerovnosťou a radikalizáciou. A e, teraz k <clears throat> um, jednému či dvoch týchto zistení. Poviem najprv k tej, k tej individuálnej úrovni, strávim s týmto len pár minút. Na, na individuálnej úrovni nerovnosť e, nevysvetľuje konzistentne radikalizáciu. E, vzdelávanie alebo vzdelanie je jedným z indikátorov, ktoré sme e, uplatnili. Zdá sa, že je to dôležitý indikátor, ale len v kombinácii s inými individuálnymi charakteristikami a výstup alebo výsledok aj tak závisí od krajiny alebo regiónu. Tak napríklad v prevažne muslimských krajinách zistujeme, že existuje e, konzistentný vzťah medzi behaviorálnou radikalizáciou, to znamená vstup do radikálnej islamistickej skupiny a vyššou mierou vzdelania, ale v západných krajinách je pravdou opak, teda behaviorálna radikalizácia je pravdepodobne spojená skôr s nižšou úrovňou dosiahnutého vzdelania a nižším socioekonomickým štatútom. Vnímaná sociálna nerovnosť, sociálno-politická nerovnosť na individuálnej úrovni e, konzistentne vysvetľuje radikalizáciu, ak sa pozrieme na e, tú stránku kognitívnej radikalizácie, ktorá E, ktorá je vyjadrená v podobe postojov, teda najmä tomu postojov, podpory radikálnych e, strán alebo ideológií. A tu to závisí od ideologickej e, orientácie, teda či je, dajme tomu, človek islamista alebo nie, a kontextu, pričom tak vnímaná sociálna nerovnosť ako teda e, pozitívny vzťah medzi vnímanou sociálnou nerovnosťou a kognitívnou radikalizáciou je pravdepodobne nepriamy. To, e, tu môže byť koreňová príčina, ktorá neskôr e, je faktorom radikalizácia, takisto medziskupinové postoje, sociálna identita alebo presvedčenie viera. Teda vnímaná, vnímaná diskriminácia muslimov napríklad môže vyvolať emóciu v skupine, ktorá môže viesť až k podpore radikálnych myšlienok, teda je to komplikovanejšie. A teraz na, tej, na sociálnej úrovni, toto bola individuálna úroveň, e, sociálna úroveň, teda e, stupeň rozvoja krajiny na sociálnej úrovni nevysvetľuje konzistentne radikalizáciu. Konzistentné vzťahy sa nachádzajú len, alebo to boli zistené medzi, len medzi individuálnymi faktormi, napríklad väčšia chudoba je spojená e, s vyššou s vyšším nápadom medzi cezhraničného terorizmu. A um, interregionálna nerovnosť zase s domácim terorizmom. My uh, zistujeme, že vzťah je uh, v podobe krivky, teda um, uh, táto afinita k radikalizmu je najvyššia uh, na koncoch belovej krivky uh, socioekonomického rozvoja, teda na najvyššej a na najnižšej časti spektra. No a teraz k sociopolitickej nerovnosti. a Zneužívanie práv fyzickej integrity vedie síce k vyššiemu terorizmu, ale Teda individuálne indikátory e, spôsobujú konzistentný vzťah, ale nie všade a zistujeme alebo zistili sme nelineárny vzťah medzi demokraciou a vyššou e, frekvenciou terorizmu. Je mi ľúto, že to, ide, že, že to chcem prebehnúť takto rýchlo, ale rada by som e, nechala priestor na význam, na vysvetlenie významu. Teda ak sociopolitická nerovnosť je dôležitejšia než ekonomická nerovnosť, tak by tvorcovia politiky mali, za, mali zameriavať zdroje na znižovanie objektívnej vnímanej sociopolitické nerovnosti, čo znamená sústredovať sa na jednotlivcov a skupiny alebo komunity, ktoré sa považujú za diskriminované, marginalizované alebo ako ciele e, nespravodlivosti a zabezpečovanie toho, aby sociálne podmienky facilitovali vyššiu úroveň rešpektu a naplnenia sociopolitických práv občanov. A domnievam sa, že toto je e, v súlade s politickým posunom minimálne v Spojenom kráľovstve, ale myslím, že aj v celej Európe e, smerom k akési zdravšej spoločnosti proti radikalizácii a extrémizmu. A e, tento celospoločenský prístup znamená, že akceptovanie vnímanej nerovnosti legitim, ako legitimnej je síce politicky zložité, ale presunutie reakcie proti, v boji proti terorizmu z e, reakcie e, autorít na komunitnú úroveň, teda aby ľudia sami začali konať, je veľmi dôležité. A tu by som chcela sa e, podeliť o politické um, reakcie, politickú reakciu, ktorú zaviedla zavedol výbor na boj proti extrémizmu a podporu sociálnej kohezie v širšej oblasti Manchesteru. Minulý rok to vyšlo, je to správa, ktorá možno povedie k zamysleniu. A táto komisia hovorila o tom, že treba priebežne sa snažiť, to znamená e, nie raz sa spýtať ľudí a potom to nechať tak, ale e, priebežne sa snažiť komunikovať s komunitami, kde tieto vzťahy, alebo teda kde zmysluplné vzťahy sú možné. E, ďalej um, viesť kom, zlo, konverzáciu o zložitých témach verejne a zapájať ľudí do takýchto konverzácií. Teda <clears throat> to je ďalšia vec. A potom E, preniknúť hĺbšie do komunít a e, vytvoriť možnosti pre intergeneračný mentoring a mentoring medzi rovnými a prioritizovať investície do e, aktivít zameraných na zaangažovanie komunity. Ak, ale to, tieto všetky činnosti musia, musia byť pociťované ako relatívne príjemné pre recipientov, inak nemajú zmysel. Teraz, ako môže prispieť tento výskum DARE? DARE dúfam prispieť k pochopeniu toho, ako e, vytvoriť kontakt s komunitami, ale nie inštrumentálne, e, pretože ak e, tie komunity sú kontaktované inštrumentálne, tak proste majú pocit, že ich len využívame na znižovanie terorizmu, teda my ich musíme primeť k skutočnému dialogu a musíme, musíme v nich vyvolať pocit, že e, si ich ceníme a že ich podporujeme a e, tu treba napríklad prehlbiť naše povedomie o tom, ako mladí ľudia sami chápu, čo je radikálne, extrémne alebo radikalizácia. Musíme nájsť e, tu ten prach, tie červené linky z hľadiska myšlienok aj správania a toho, ako ich možno overiť v teréne. A tu napríklad skúmame, ako ľudia robia rozhodnutia v týchto oblastiach. A toto sa premietne do niekoľkých výstupov, ktoré dúfame nebudú len na politickej úrovni, ale aj na praktickej. V prvom rade vzdelávacie toolkity, ktoré sú zamerané na mladých ľudí a teda ľudí, ktorí už akceptujú radikálne posolstva, ale nie sú zatiaľ radikalizovaní ďalej, premietnúť komunitný dialog do mediovaného dialogu, s mladými ľuďmi, ktorí sú vystavení riziku. Identifikácia neformálnych aktérov na boj proti radikalizácii na takéto zásahy. A e, tu um, vieme, že ten posledný bod je veľmi dôležitý, to teda hľadanie um, osôb, ktoré nám môžu pomôcť v boji proti uh, takéto radikalizácii. Ďakujem. Ďakujem vám veľmi pekne a teraz dávam slovo uh, pani Ludzvidal. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade by som chcela poďakovať za pozvanie. Je pre mňa, je pre mňa cťou a radosťou tu byť a chcem poďakovať e, pani profesorke Pilkington, ktorá mi zjednodušila prácu. A skutočne som, e, teda premyšľam rovnako ako vy, čo je dobré. Pokiaľ ide o radikalizáciu, myslím, že musíme brať do úvahy predovšetkým to, že terminológia nie je nikdy nevinná, čiže musíme brať do úvahy to, že radikalizácia sa vytvorila ako termín e, v situácii neistoty, v situácii, kedy máme nepriateľov a je tu prepojenie medzi radikalizáciou a islamom, čo občas vyvoláva negatívne konotácie. Takže treba predpokladať, že je tu široký koncept zmetok a nedostatok spoločného porozumenia. Radikalizácie je to polymorfický fenomén, má viacero koreňov, kontroverzný a má veľa synoným, čo občas znamená, že to stiažuje pochopenie. Či je radikalizácia len negatívna, toto musíme zodpovedať. Hilary už hovorila o kognito, kognitívnej a behaviorálnej radikalizácii a dnes jasne nedokážeme rozlišiť, či by sme mali zároveň riešiť oba fenomény rovnakým spôsobom, alebo by sme sa mali postať proti kognitívnej radikalizácii rovnakým spôsobom, ako sa staviame k behaviorálnej radikalizácii. Je to jedno z dvoch, jedno po druhej jedno po druhom. A po druhé, mali by sme si klásť otázku, či radikalizácia je niečo spojené s vierou. To je široká diskusia a tendencia islamu radikalizovať sa. Eh, o tom je široká diskusia medzi odborníkmi, ktorí hovoria, že ide o salafizáciu mysle, šírenie radikálnych myšlienok a sú tu niektorí autory, ktorí poukazujú na to, že nejde o radikalizáciu islámu, ale naopak Tiež existuje e, výskum, ktorý poukazuje na sociálno-ekonomický prístup alebo faktory radikalizmu. Ale veľmi málo sa hovorí o politickom rozmere radikalizačného procesu, zvlášť keď riešime radikalizáciu v arabských krajinách. Regionálny prístup sa sústreďuje hlavne na náboženstvo a zanedbáva politické faktory, ktoré sú um, systematicky opomínané. Myšlienka alebo dilema či je prepojenie medzi útlakom a radikalizáciou, alebo prepojenie medzi mm, mm, miernym, umierneným myslavom a inklúziou. Musíme brať do úvahy to, že žijeme v prostredí, kde je prvotný hriech a na to sa musíme pozrieť, aby sme zistili, ako zlepšiť náš postoj k násilnému extrémizmu. Momentálne je prístup taký, že vychádzame z bezpečnosti a občas je tu nedostatok empirického výskumu a dôkazov, je tu zmetok, permanentný zmetok medzi prevenciou a reakciou e, na prevenčné opatrenia, ktorými chceme čeliť behaviorálnemu radikalizmu a riešiť detečný potenciál radikalizovaných jednotlivcov. Tiež ide o náboženstvo, islám a ostatné formy extrémizmu sa zanedbávajú v tiež v arabských krajinách a prioritu, alebo teda uprednostňujeme také všeobecné odpovede a tieto odpovede sa sústreďujú skôr na bezpečnosť a dlhodobé odpovede by mali byť viac preventívne. Potom je tu ďalší problém. Stigmatizácia um, moslimskej mládeže. Moslimská mládež je obeťou vonkajších vplyvov alebo indoktrinácie Dajú sa títo ľudia radikalizovať e, napriek svojmu odlišným vzťahu k náboženstvu, keď ide o arabské krajiny. Prioritou je stabilita. Je to dôležitejšie ako sloboda na úkor slobody a toto dominuje vo vnútorných aj vo vonkajších vzťahoch. Stabilita je prioritná. Prístup k ľudským právam, nedominuje v boji proti násilnému extrémizmu. V arabských krajinách existuje nedostatok národného prístupu či stratégie. Skôr je to taký cyklus eh, násilia, radikalizácie a toto je psychologický proces, kde je, to je posilňované rozkolmi, ktoré existujú medzi tradíciou a eh, moderným štýlom hlavne v autoritárnom kontexte. Nejde to len, nejde to len otázku národnej bezpečnosti, ale aj je to otázka prežitia režimu, čiže toto musíme brať do úvahy. Čo je motorom radikalizácie tradične? Zvyčajne ide o vytvorenie profilu a úloha náboženstva je v centre diskusí. Veľa sa popísalo o doktrinálnych autoritách, o potrebe reformovať islám, ehm, reformovať mešity imamov a podporovať lepšie vzdelávanie v oblasti islamu, napriek tomu, že toto je veľmi pozitívne, aj potrebné. Nie je tu skutočný dôkaz dokazujúci, že toto vyrieši tento problém. A veľmi málo sa preskúmalo ohľadom dôvodov za touto deformáciou islamských doktrín. Ide o zjednodušovanie islamu, aby sa šírili vedomosti islamu. Islam by mal byť niečo ako PowerPoint islam, a indoktrinálny obsah by mal absentovať. E, podporuje sa identita. A to by mohlo e, viesť k privlastňovaniu si týchto doktrín a mohlo by to byť zavádzajúce. Na druhej strane je, je tu ďalšia dôležitá dilema, úloha politického islamu v maslimským krajinách je to e, úrodná pôda pre radikalizáciu, alebo je to e, taká bezpečná mm, stena. Ešte stále e, sa o tom veľa diskutuje a prístup represie je stále veľmi populárny, hlavne medzi E, agentúrami vychádzajúcich e, z princípu bezpečnosti. Tiež je, sú tu čité podozrenia alebo demokratický paradox, do akej miery politický islam a hnutie v arabskom reg- regiónoch určujú práva, pravidla hry v demokracii a mm, mm, toto je také všeobecné podozrenie spojené s islamským hnutím v dejinách. Ešte stále je to veľmi prítomné aj dnes. Ďalej sú tu sociologické faktory. Nebudem hovoriť o týchto faktoroch, pretože už boli spomenuté, ale chudoba, nezamestnanosť, marginalizácia a nevzdelanie, to je dôležité. Tiež sociálne siete, ktoré ľudia vytvárajú, čiže prepájanie sa, skupinové myslenie, príslušnosť k skupine, s kým, ku komu patrite. A potom psychologický faktor, identita, rodina, mentálne zdravie. Ja navrhujem, aby sme brali do úvahy nielen nie len štrukturálne problémy, pretože to sa ťažko definuje, ale ja by som to nazvala kontextom radikalizácie, ktorý ide nad rámec geografie. Nehovorím len o priestorovom kontexte, ale o rozličných vzťahoch, kognitívnych a geopolitických kontextoch ktoré zohrávajú úlohu potenciálne v radikalizačnom procese. A moja základná otázka je rovnaká ako Hilarina. Prečo toľko mladých moslimov sa neradikalizuje? Aké sú tu premenné? vzhľadom na predošlé motívy musíme k tomu dodať eh, taký prierezový kontext, Jos Hintelman eh, z medzinárodnej krízovej skupiny hovoril o takýchto prírezových kontextoch v Nastrednom východe a v Afrike, takže radikalizácia je globálny trend. Nemôžeme oddeliť skutočnosť, že radikalizácia je globálny trend, islamofóbia, krajná pravica, eh, dostáva sa z periférie do centra politickej arény, eh, silné politické líderstvo, to je tiež dôležité. Autoritársky režim, to je ďalší, druhý kontext, musíme obrať do úvahy a všetky prípady porušenia ľudských práv, čo sú spojené s týmto kontextom. A po tretie, geopolitický kontext, konflikty, sektárstvo, kontrarevolučné um, trendy, um, napríklad uh, v Perskom zálive, veľmi silný politická, politický kontext, boj medzi týmito hnutiami a tiež intervencionalizmus. Toto je jeden z najviac postihnutých regiónov vo svete a koloniálne dedičstvo, existujúce hranice, tradičné postkoloniálne rozkoly alebo konflikty, to je veľmi dôležité, inak by sme nedokázali pochopať vznik týchto násilných skupín. A ďalší, štvrtý kontext, privačný kontext. Post, e, e, čiže obdobie po nezávislosti, e, vzťah medzi občanmi a štátom, rozdiel medzi skutočnosťou a očakávaniami, marginalita, nerovnosť, je to samo jasné, že deprivácia nie je len materiálna, týka sa príležitostí, očakávaní a moje odporúčania na riešenie extrémizmus by bolo sústredenie sa na tieto kontexty, pretože e, majú kapacitu e, riešiť dynamiku skupina. a môže to byť východisková pozícia, kde jednotlivé rozhodnutia sa navzájom prelinajú. Tiež sa musíme sústrediť na kontext a získať viac informácií o prevenčných opatreniach, bude, mať, e, bude to mať oveľa väčší dopad na ľudské práva. To znamená, že musíme pracovať s kolektívnou dynamikou, so všetkými kolektívnymi hráč, hráčmi, nielen individuálne. Bezpečnostné služby zvyčajne e, riešia individuálne správanie, potrebujeme dlhodobý prístup, pretože prevencia je dlhodobou investíciou, ide nad rámec politického mandátu, takže je to riziko, že sa zníži táto prevencia, pretože výsledky nie sú e, rýchlo viditeľné. A tiež e, prístup z dola hore. Násilný extrémizmu sa dá pochopiť ako politická angažovanosť, ak berieme do úvahy politické spory za tou deformáciou niektorých náboženských doktrín, takže je dôležité angažovať sa a zjednodušovať e, možnosti pre takúto angažovanosť. A pokiaľ ide o tie komunity, e, sociálni aktéry e, by nemali byť nejakou dozornou inštitúciou. To je veľmi dôležité. Národný plán pre takýto prístup na to, že najlepšie, čo môžeme urobiť, je nepoškodiť Musíme sa oveľa viac zameriavať na univer- univerzálne odpovede, ale nezanedbať silné prepojenie medzi internou politikou, dynamikou a externou dynamikou v oblasti násilného extrémizmu. Čiže je to komplexná oblasť, musíme pracovať nadnárodne a prierezovo a musíme riešiť tie spory, nespravodlivosť, e, viac orientovať na komunitu, nie tak jednotlivcov. Musíme počúvať mladých Arabov. To je moje posledné odporúčanie. Je prístup k radikalizácii e, je v centre, alebo je možné podporiť alternatívu, ak máme dať hlas nejakej agentúre, namiesto toho, aby sme sa orientovali na ten náboženský rozmer, ktorému niekému chýba autorita, mládež má kapacitu prepojiť svoje argumenty so sociálnym a politickým kontextom, má kapacitu meniť spoločnosť a myslím si, že musíme dať náš argument do relevantného kontextu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz pán profesor Azinovič, nech sa páči. Thank you very much. Uh, good afternoon. Ďakujem pekne, príjemné popoludne. Uh, samozrejme je mi veľkým potešením byť tu a je mi cťou vystúpiť pred takto zbehlým a skúseným publikom. Mojich 10 minút využijem na to, aby som sa podelil o niektoré kľúčové zistenia z môjho výskumu. Ja sa už zaoberám javom, fenomenom náboru radikalizácie pre ISIS eh, v Sýrii a Iraku posledných 7 rokov aj na Západnom Balkáne, v rámci priestoru Západného Balkánu. A aby som to mohol spraviť vhodne a správne, a ešte stále to robím, tak sa rozprávam eh, s vracajúcimi sa zahraničnými bojovníkmi, chodím do väzníc, eh, kde hovorím s príslušníkmi, rodinnými príslušníkmi, úzko spolupracujem s OČTK a takisto sa snažím lepšie pochopiť e, tie hnacie mechanizmy a takisto si ujasniť veci, čo sa dajú spraviť na poli prevencie. Ja som si rozdelil e, moju prezentáciu na tri časti. Pokúsim sa zhrnúť, čo sme sa naučili za posledných 7 rokov, aké sú tie ponaučenia, ako sme sa prispôsobili a čo sme svedkami teraz, respektíve čo môžeme očakávať do blízkej budúcnosti. Pokiaľ ide o krajiny Západného Balkánu, ktoré boli najviac ovplyvnené radikalizáciou a náborom pokiaľ ide o konflikt v a Iraku, to boli krajiny, ktoré sú najviac ovplyvnené nedostatkom politickej zodpovednosti, e, zmrazenými konfliktami, e, vnútroetnickými napätiami, hlavne Bosna, Hercegovina, Macedónsko a Kosovo. Dovolte mi ale pripomenúť, že celý ten región, celá oblasť e, žije vo veľmi radikalizovanom kontexte už takmer 30 rokov, ale jediný viditeľný prejav takýto, typ, takéhoto typu radikalizácie, ten, ten sa prejavil v podobe odchodov do Sýrie a Iraku. Toto je posúdenie, ktoré vychádza zo spravodajských údajov, ktoré sme dostali od niektorých našich výskumných pracovníkov, a teraz výskumov, pokiaľ ide o počet ľudí, ktorí vycestovali do Sýrie a do Iraku, e, bavíme sa asi o tisícke e, ľudí zo západného Balkánu, vrátane detí a žien. Ukážem vám potom podrobnejšie rozdelenie Zaujímavé je, že v roku 2013 najviac ľudia vycestovali, asi 60% týchto jednotlivcov odišlo v roku 2013. Posledný odchod do Syrie a do Iraku bol zaznamenaný v novembri 2016. Odtedy neboli zaznamenané žiadne ďalšie odchody. Tieto údaje treba aktualizovať. Čísla sa príliš nezmenili. Toto sú eh, odhady možno z pred roka, takže je tu značný počet eh, jednotlivcov, ktorí sa ešte stále tam nachádzajú. Asi tretina tohto kontingentu sa medzičasom vrátila do svojich eh, príslušných krajín. Čo bolo pre nás zaujímavé ako výskumných pracovníkov, bolo eh, dostať sa, pravdepodobne ste to možno videli, tieto vstupné formuláre, ktoré ľudia vypisujú, vyplňajú, keď prichádzajú na hranicu a keď vyjadrujú eh, svoju, svoje želanie pristúpiť k ISISu. Nedá sa len ukázať na hranici a povedať, hej, chcem byť jedným z vás Eh, mali by ste mať eh, písomný odporúčací list, ktorý je napísaný alebo zaslaný elektronicky niekým v regióne, kto je dosť rešpektovaný v rámci Sýrie alebo Iraku. 23 otázok, eh, ktoré sme si mohli pozrieť, pokiaľ ide o tých, ktorí sa vracajú, respektíve zahraničných bojovníkov z priestoru Západného Balkánu, bolo to veľmi zaujímavé, pretože oni poukazujú na viaceré veci. E, medzi týmito otázkami vždy bola aj otázka, ako dobre sa vyzná ten človek v náboženských otázkach. Viac ako 90% e, povedali, alebo uviedli, že sú nováčikovia, že majú len málo predchádzajúcich skúseností s náboženstvom. Mnohí z nich boli nezamestnaní, čo bolo zaujímavé pre e, orgány v Číne trestnom konaní a bolo to, že mali napísať e, meno toho človeka, ktorý ich rekrutoval, e, teda rekrutoval a ktorých potom vyšlal do, <laughs> vyslal do Syrie alebo Iraku. To bolo užitočné. Samozrejme, aj bez ohľadu na tú teóriu ohľadom faktorov push a pull a všetko, čo sa s tým spája, keď ako výskumný pracovník e, čelíte nejakému zahraničnému bojovníkovi, ktorý sa vracia rozhodným príslušníkom ste alebo s niekým, kto je vo väzení a začnete s týmito ľuďmi nadvezovať konverzáciu, tak e, začnete chápať, že každý jeden prípad je veľmi špecifický a každý je e, odlišný. Áno, sú tu tieto e, prierezové záležitosti ako push a pull, ale sú tam veľmi individuálne faktory, ktoré ovplyvňujú rozhodovanie, ktoré sa deje v mysliach týchto ľudí, keď sa rozhodujú, či odísť alebo nie. Ukážem vám tie miesta, kde ten nábor prebieha. To sú obrazy, alebo teda fotky miest, ktoré nazývame para mešity. To sú e, obývané domy. Tie aktivity sa väčšinou dejú v týchto domoch. je tam veľmi obmedzený e, okruh e, priateľov a rodinných príslušníkov, ťažko sa penetruje, pokiaľ ide o policajné zložky alebo orgány činné v trestnom konaní, pretože oni vpúšťajú len tých, ktorých poznajú, teda rodinní príslušníci a priatelia sa zúčastňujú rôznych podujatí. Tucty podobných domov sú roztrúsené po tomto e, regióne bez nejakého oficiálneho schválenia e, islamských orgánov. Tam sa diali tieto aktivity. Takisto sa nám podarilo neskôr získať údaje, ktoré ukazujú, že veľa tých jednotlivcov, ktorí prešli procesom radikalizácie, trpelo e, duševnými problémami, psychickými problémami nedokázali e, tie ťažkosti, ktoré, ktoré mali e, v každodennom živote pripísať nejakým e, duševným problémom. Pripisovali ich diablovi alebo nejakým temným silám a snažili sa riešiť tie veci, ktoré sa diali v, ich, teda v mysliach, v ich hlavách. Toto bol jedný z tých najúspešnejších rekrutérov v rámci Západného Balkánu, tento z prvý z Bosny, druhý z Albánska, toto bol z Macedónska a toto je človek z Rakúska, ktorý však pracoval s diasporou z, zo Západného Balkánu. Zaujímavé je, že všetky tie štyri skupiny boli obvinené z rovnakých trestných činov, ale skupina v Albánsku, alebo ten jej líder, dostal 18 rokov odňatie slobody. Tí v Bosne a Macedónsku len 7 rokov a ten rakúsky dostal viac ako 20 rokov odňatia slobody v trest. Čiže je tam istá nerovnováha, pokiaľ ide o spracovávanie a riešenie na trestnej úrovni podobného typu trestnej činnosti alebo zločinu. Pokiaľ ide o Západný Balkán, prevláda predstava, že región je e, takým semenišťom radikalizácie a teroristov. Keď sa ale pozriete na tie priemerné čísla, tak číslo zahraničných bojovníkov, ktorí odchádzajú napríklad z Belgicka, porovnáte to s Kosovom, Bosnou, keď sa pozriete na všeobecné čísla populácie, tak sa zdá, že Bosna a Kosovo sú oveľa viac vpredu, tak povediac, to, podľa tohto aspektu. Keď sa ale pozriete na počet moslimov, pretože nakoniec sú to moslimovia, ktorí idú či do Syrie alebo Iraku, tak vidíte, že takmer 5 násobok zahraničných bojovníkov bolo rekrutovaných v Belgicku v porovnaní s Bosnou a 3,5 krát viac ako v samotnom Kosove. Takže mali by sme e, správne niekedy si uvedomiť e, tie meritka takýchto, takýchto analýz čo je zaujímavé, z tohto regiónu vidíme bezprecedentnú spoluprácu a výmenu informácií, pokiaľ ide o potlačanie a trestné stíhanie takýchto prípadov. To je niečo, čo sme v minulosti neboli toho svetkami, e, pokiaľ ide o akékoľvek e, záležitosti, ktoré sa viažú k bezpečnosti. E, súdy v rámci regiónu vydali takmer vydali tresty, sumárne tresty v hodnote asi 500 rokov odňatia slobody za zločiny, ktoré súvisia s teroristickou činnosťou. Priština, Kosovo včera doplnila 5-6 rokov k tomu. Asi 80 ľudí je v tejto chvíli väznených v rámci celého regiónu. Čo môžeme očakávať? To, čo očakávať každopádne nemôžeme, ani sme nepredpokladali, že budeme svedkami tisícky vracajúcich sa E, zahraničných bojovníkov, ako sugerovali médiá. Sú to skôr návraty, ktoré sú e, náhodnej povahy, ako sa tu uvádza. Väčšinou sú to deportácie, alebo je to vyhostenie z Turecka s predchádzajúcim vedomím miestnych úradov. A samozrejme je tam veľa rodín, ktoré ešte stále je uviaznutých v Sýrii alebo Iraku. A to je ďalší problém, ktorý by som rád v nasledujúcich minútach e, spomenul. To, je naj... to sú posledné údaje, pokiaľ ide o zahraničných bojovníkov z Bosny Doposiaľ sme identifikovali každého jedného, tak eh, mužov ako ženy, čo vnímame ako problém, eh, nakoľko títo ľudia eh, zobrali so sebou takmer 80 ľudí do Syrie a do Iraku. Asi 70 alebo okolo 80 detí sa narodilo týmto zahraničným bojovníkom Syrie alebo v Iraku. Ešte stále sú tam, čiže až 100, okolo 100 z Bosny a Hercegoviny je stále Sýria, Iraku a mm, asi 90 z nich už bolo zabitých. Keď sa pozriete na rozdelenie toho kontingentu zahraničných bojovníkov z Bosny, e, podobné, podobný graf, asi 60%, 46% e, teda nie sú takí, ktorí sa zapájajú do bojov. Nemáme žiadne dôkazy, ktoré by hovorili o tom, že ženy alebo deti by sa zapájali nejakým spôsobom do bojov. A to je asi jeden z dôvodov, prečo neboli zatiaľ znesené žiadne obvinenia proti ženám, ktoré sa vrátili zo Sýrie. Máme obavy z dôvodu počtu detí, ktoré sa tam stále nachádzajú. Niektoré sa vrátili, e, často socializované boli, tak povediať, do násilia a nemáme predchádzajúce vedomosti o tom, ako k tomu pristupovať, ako s nimi zaobchádzať. Adok riešenie bolo poslať ich e, k starým rodičom a starí rodičia väčšinou dobrým spôsobom odrádzajú deti, svoje vnúčence od radikalizácie. V tejto konkrétnej chvíli e, naj, alarmujúcejšia situácia je, pokiaľ ide o ženia detí, ktoré sú uviaznuté v časti Syrii, ktorú kontrolujú Kurdi, e, zomierajú na tuberkulózu a choleru. 5 žien a 9 detí tam uviazlo. To je jeden z listov, ktorý mi došiel nedávno. A ešte včera mi došiel ďalší list. Jedna zo žien zomrela včera na tuberkulózu, sa zdá. Ale čo sme boli takisto nedávno svetkami, je znovu objavenie sa pravicových skupín e, a takisto tých narratívov, alebo teda takýchto príbehov e, väčšinou skupiny chuligánov, e, bývali drogovo závislí, kriminálnici. A to je niečo, čo sme neboli svetkami v takej intenzívnej podobe za posledných 10-15 rokov, ale rozširuje sa tento jav. Čo zbudzuje obavy je, že títo ľudia nielenže e, šíria radikálne ideológie, ale takisto sú súčasťou vojenskej prípravy, e, či doma alebo v zahraničí. Samozrejme milujú Rusko, Rusko ich takisto miluje, niekedy majú takéto prehliadky black shirts, čiernych vest. E, často žiadajú a väčšinou sa aj na dostáva pozornosti politických elít a to aj preto, že politické elity poskytujú podporu a deti zabezpečujú nových rekrutov, ktorí opäť sú zasielaní potom do týchto vojenských táborov, či v regióne alebo v Rusku. A e, prečo nás toto všetko znepokojuje? Videli sme to aj pred 20-30 rokmi, 25-30 rokmi. Presne to isté zmýšľanie, zmýšľanie tí istí ľudia, alebo ten istý typ ľudí, takí, čo e, strávia čas v posilkách, polovojenské skupiny, Eh, vojenskí zločinci. Toto boli ľudia, ktorí vlastne spôsobovali to, eh, tie etnické čistky a tie zverstva v Bosne a Hercegovine. A toto je veľmi znepokojujúci vývoj, opakovanie situácie, opakovanie histórie. Čiže aby som to zhrnul, to, čo tu vlastne my vnímame, tak eh, je to akási inkubácia radikálnych myšlienok, pretože od, to, od stiahnutia sa ISISu nie je vidno nejaký rýchlejší pohyb, ale radikalizácia prebieha v, vo virtuálnom svete, ale aj vo v reálnom svete. My to nazývame radikalizáciou do nenásilného extrémizmu, ale môže dôjsť k tomu, že ak príde ku konfliktu, tak práve, práve títo jednotlivci budú tí prví, ktorí tam prídu a pravdepodobne budú bojovať. Čiže tiež vidíme to, čo vidíme, to, to čo nazývame recipročná radikalizácia, kedy jeden typ radikalizácie e, prikrmuje iný a v etnických e, komunitách, ako napríklad na Západnom Balkáne, kde e, spolužijú rôzne etnické skupiny, rôzne náboženské skupiny, je nemožné, aby sa jedna skupina radikalizovala bez akéhosi domino efektu radikalizácia aj ostatných skupín, čiže toto sa tam deje. možno, možno záverečná myšlienka, myslím, myšlienka, myslím, že by sme mali um, skúmať o mnoho širší okruh ľudí, ktorí sú zraniteľní radikalizácii, e, radikalizáciou mladí muslimovia. Na Balkáne máme úplne inú sadu e, motivátorov. Tam e, ide o identitu, ale existuje tam okruh ľudí, ktorí zažili rôzne problémy v živote. Náš výskum ukazuje, že často jeden kontakt s autoritou rozhoduje, či tento jednotlivec pôjde správnou cestou alebo si vyberie zle. A to sa stalo tak v Sýrii alebo v Iraku. Tato, tento terorizmus týchto chuligánskych skupín, týchto vytržnických eh, zoskupenia. My eh, musíme pracovať najmä s tými komunitami, ktoré sú eh, týmto najpostihnutejšie. Grazie, grazie lei. Ďakujem pekne. Teraz dám slovo kolegom. Pán kolega Bašír, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Pán Panceri, toto je vynikajúce vynikajúca prezentácia zo strany všetkých troch rečníkov. Asi budem musieť, e, alebo teda potrebujete asi PHD na to, aby ste to pochopili, to, čo tu vlastne oznelo, ale tak vy už vlastne PHD máte radžiť, takže ehm, ja som e, doteraz vyrozumel asi toľko, že a to sa vynára stále. Jedna vec sa týka stability, druhá sociálnej, sociálnych a politických síl. Tieto dve myšlienky eh, rezonujú u všetkých troch rečníkov. Myslím, že eh, ak pochádzať, ak hovoríme o Západnom Balkáne, tak eh, my sme si napríklad o mnoho viac vedomi toho, čo sa udialo na konci 90. rokov, uprostred 90. rokov. Radikalizácia bola vnesená do tohto priestoru radikálnymi Srbmi, radikálnymi Chorvátmi a muslimovia vlastne boli e, obklúčení, nemali nikoho, kto by ich podporil, kto by sa ich zastal. nebola to jediná skupina, e, takisto katolické Chorvátsko, e, Srbsko ich síce teda tieto štátne celky vznikli, ale muslimská Bosna nevznikla, aj keď muslimovia v tom čase nechceli nejaký výlučne muslimský štát. Panovalo presvedčenie, že takéto niečo chcú, takže to utrpenie, ktoré nakoniec zažili, spôsobilo e, bolesť aj pre celú muslimskú diasporu na svete. A veľká väčšina muslimov, ako ste povedali správne, sa neradikalizovala práve kvôli traume, um, ktorú muslimovia zažili v Bosne. Dotklo sa ich to, ale uh, neradikalizovali sa a nezačali vyhadzovať ľudí do, uh, do povetria, takisto sa nezačali ohňať zbraňami, ale um, niektorých sa to dotklo, mladších. Ak sa pozriete okolo sveta, tak spomenuli ste stabilitu Irak. Môj uh, nebohý svokor obchodoval s Irakom a vždy mi hovoril, že Irak eh, mal najväčšiu, najväčší počet lekárov v celom, na celom Blízkom východe. Takmer každý pred rokom 2003 mal nejaké vzdelanie, vyššie vzdelanie. Takže ak eh, prepadnete krajinu a spôsobíte nestabilitu a všetky inštitúcie, ktoré tú stabilitu podporovali, sa rozpadnú, a tým myslím políciu, armádu a tak ďalej, tak eh, dôjde k radikalizácii, Kurdi sa budú snažiť na severe odtrhnúť, Suniovia, Suniti e, v centrálnej časti a keď tam dovtedy bola určitá moc, tak e, šíti, dáme tomu, pod e, tlakom Iránu sa snažia presadiť. Skrátka, toto všetko spôsobuje odpor a táto nestabilita v Iraku, v krajine, ktorá predtým nezažila nejaký terorizmus a nezažívala nejaký veľký extrémizmus, tak toto, sa tam, toto tam zrazu všetko prepukla. To isté v Líbii. Líbia, e, zatiaľ čo súhlasím s tým, že autoritársky vodcovia ako Mohamed Kadhafi alebo Saddam Hussein e, e, by mali odísť. Keď k tomu dôjde a ten štát sa rozpadne neriadene, tak, a to ste spomenuli, táto nestabilita je vlastne priamým faktorom, ktorý spôsobí radikalizáciu ľudí. V Somálsku mnohí ľudia, keď e, štát zlyhá, e, tak sa radikalizujú a myslím, že ste ten klinec e, udali priamo po hlavičke. Tá stabilita je určite veľký faktor, mali by sme sa naozaj snažiť o to, aby um, akási túha po dobrodružstve a štáty, ktoré sú príliš silné, dáme tomu zasahovali do záležitosti menších, slabších štátov. Mali by sme skrátka pracovať na tom, aby sme vybudovali krajiny, ktoré zlyhali, aby sme ich teda dobudovali. Takisto by sme mali pomáhať utečencom, pretože oni, dajme tomu, boli vytlačení zo Sýrie. Ja som sa veľa dozvedel z toho vášho popisu, lebo ja by som naozaj chcel nejakým spôsobom riešiť extrémizmus a takisto Eh, sociálnu exkluziu a znevýhodnenia. A niečo som sa dozvedel, možno ak ekonomika je faktorom, vy nám hovoríte niečo iné, že je to skôr politické a sociálne a eh, skôr de destabilizácia spôsobe radikalizáciu. Takže to vo mne vyvoláva zamyslenia. Ja vám za to veľmi pekne ďakujem. Naozaj som sa veľa dozvedel a dúfam, že sa dozviem ešte viac. Ďakujem, pán Pecera. Pani Pečera, ďakujem veľmi pekne eh, vám, pán predseda, za slova aj všetkým, ktorí dnes prišli a eh, podelili sa s nami o eh, výsledky svojej práce. Ja by som sa chcela spýtať dve konkrétne veci vzhľadom k tomu, že máme mierny skls, nechcem zbytočne naťahovať pani Pilkington. Práca, ktorá prebieha v, v rámci štúdie der, tak eh, v rámci eh, tých 4 rokov, čo budete pracovať, tak eh, teraz ste prakticky uprostred práce a ide zrejme len o akúsi, tvorbu nástrojov v tejto chvíli, čiže hm, ide o hm, spôsob intervencie alebo ide o hľadanie tých hlavných prvkov, ktoré spôsobujú tú nerovnosť a E, jak, aké, chcel by som vedieť, aké sú vaše e, odporúčania na to, aký zásah by bol potrebný a možná e, ďalšia vec, ktorá podľa mňa je dôležitá, je politicky riešiť, politi- zaujať politický postoj k niečomu, čo je len vnímané. Teda to je mnoho ťažšie, teda reálna nerovnosť sa dá riešiť, ale tá, ktorá je vnímaná, to sa veľmi ťažko rieši, ako to vládnete riešiť. No a potom by som chcela povedať, že Eh, vo všetkých, úrovni, vo všetkých eh, krajinách Európskej únie by bolo treba navrhnúť určité opatrenia, ktoré by sa dali uplatňovať prošne. A ja si myslím, že dobrým opatrením by mohli byť závery, ktoré sme dostali od eh, auditorského dvora o, ohľadom rán, teda všetkých projektov, ktoré sa riešia na akademickej pôde a momentálne teda tieto projekty nie sú veľmi kompatibilné, nie sú porovnateľné, takže toto je možno tiež téma na riešenia. Ja vám a ďalšiemu rečníkovi chcem poďakovať za tú grafiku, ktorú ste predložili a ja si myslím, že áno, otázka identifikácie je dôležitá. Teda identifikovať treba, kto sú tí, ktorí, um, dajme tomu, sa, za, sa nejakým spôsobom zapletú s týmito extremistickými e, silami. A toto je treba pochopiť a, a e, popísať a myslím si, že z tejto perspektívy, ktorú ste nám priblížili, bolo dôležité, aby sme riešili najmä následovné. My hovoríme o tom, ako e, zabrániť nerovnosti, ale tá deradikalizácia, to je veľká výzva, ktorá bude nasledovať. Tá deradikalizácia, kde v mnohých prípadoch ide o odlišné parametre. Tiež by som chcela vedieť, aký je váš pohľad na túto snahu o identifikáciu, teda ako by sme mohli využiť na európskej úrovni všetky tieto e, zistenia, alebo teda veci, ktoré síce prebiehajú v Únii, ale e, rozvíjajú sa aj mimo. Ďakujem veľmi pekne, pán Khan. Ďakujem, pán predseda. E, ja chcem poďakovať rečníkom Ja som veľmi rád za to, že som s vami mohol nedávno hovoriť aj osobne a e, pán profesor, ktorý pochádza priamo z môjho volebného obvodu tiež ma teší, že ste tu a som rád, že tu vidím takýto špecifický výskum. Ja sa chcem spýtať na sociálne médiá a ak to poviem tak kontroverzne, my sme videli e, alebo vnímame úlohu sociálnych médií v tom, ako manipulujú a zacielujú určitých ľudí a e, napríklad e, sa ovplyvňuje hlasovanie, kde sa dokonca ohrozuje demokracia. Ja sa chcem spýtať, či takúto obrovskú neregulovanú, neregulovanú platformu vidíte ako e, spôsob manipulácie ľudí a um, hrania sa, tak povediať, s, um, so strachom ľudia. Vlado, vy ste povedali jednu veľmi dôležitú vec. Každý členský štát má svoju vlastnú politiku a to nie len pri um, postihovaní, teda trestných postihoch, ale aj z hľadiska radikalizácie extrémizmu. Takže čo môžeme urobiť, aby sme zmiernili, znížili ten rozdiel, že v, v jednej krajine to bude 20 rokov, v inej krajine 7 rokov, 20 rokov v Rakúsku, inde 7. Ako zabezpečiť, aby v Európe sme uh, mali jednotný systém? A posledná vec, uh, pán predseda, pokiaľ ide o extrémizmus, uh, vzhľadom k tomu, že extrémizmus a radikalizácia, to je prepojené. Ako pravicová radikalizácia je spojená s tou nešťastnou praxou náboru um, do islamského radikalizmu. To je vec, s ktorou napríklad moja krajina bojuje. Tereza. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcela poďakovať uh, trom rečníkom, teda rečníčka rečníkom a to za ich veľmi zaujímavé prezentácie aj za prínos. Ja, my sme do obeda si vypočuli veľmi zaujím, o zaujímavej správe a e, kolegyňa a kolegovia budeme predkladať e, pozmeňovacie e, pozmeňovacie návrhy. Ide o prevenciu, radikalizácia úlohu žien. A ja sa chcem spýtať, že my napríklad na základe správy Inštitútu pre strategickú komunikáciu vieme, že množstvo e, žien e, prichádza z týchto regiónov okupovaných Daešom, ISISom ehm, a teda 70% prišielcov sú ženy a mm, radikálne a násilné myšlienky sa šíria na internete a v médiách a mnohé z týchto žien sa využívajú E, nie ako predtým, ako pasívne subjekty, ale ako informatorke. Ja pochádzam z Andalúzie, z Malagy, kde máme vlastne tie africké enklávy Seuto a Meliu, kde tiež e, sa rekrutuje množstvo žien a fungujú ako informátorky a tiež e, napríklad sa využívajú ako kurierky alebo iné podporné funkcia Nedávno bol prípad piatich, piatich Fran- francúzov, ktoré chceli e, vykonať útoky v Paríži, ktoré boli zmarané, ale je to vec, ktorá je e, veľmi smutná. Ja by som chcela povedať, že tieto ženy sa napríklad e, niekedy vracajú do oblasti Daešua. Vo, v Turecku napríklad veľa žien sa vracia aj so svojimi deťmi a um, tu dochádza k tomu, že um, napríklad ich ovplyvňuje religiozita manžela a um, ja sa chcem spýtať, akým spôsobom, teda my by sme chceli, aby reálne napríklad ženy uh, tam, kde, dajme tomu, sú, prebiehajú bojové činnosti, aby uh, nečelili tomuto riziku a ako Môžeme napríklad pre, vykonať prevenciu terorizmu alebo predísť terorizmu. Um, teda my chceme zabrániť radikalizácii týchto žien určitým špecifickým spôsobom. Ďakujem, Sulej. Ďakujem. V prvom rade by som vám predseda chcel poďakovať našim rečníkom za vynikajúci príspevok, ktorý bol to bolo všetko veľmi zaujímavé. Musím, chcel by som povedať dve veci, mám možno dve otázky. Prvá sa týka toho, že keď riešime otázku radikalizácie, tak v krajinách, ktoré e, majú, majú autoritársky režim, tak e, možno e, tí ľudia sú tam v akomsi cykle a tá socioekonomická nerovnosť, tá podporuje radikalizáciu, ale zároveň je pravdou, že Um, tá radikalizácia potom sa nabaluje, čiže ako vybrnúť z tohto cyklu v týchto spoločnostiach, alebo možno lepšie potom v režimoch, ktoré nemajú žiadny záujem na tom, aby prebiehal nejaký dialog medzi um, časťami spoločnosti, nechcú budovať inkluzívnu spoločnosť a Chcem sa spýtať, ako z tejto situácie sa vlastne dostať. Potom je tu druhá otázka. Vo vašom výskume ste skúmali, ehm, teda prepojenie, ak vôbec nejaké je, medzi úrovňou korupcie a mierou radikalizácie? To je otázka. Ďakujem. Ďakujem ti. Ďakujem pekne. Teraz dám slovo Alessandre Antoniadis zodpovedná za útvar radikalizácie extrémizmu na komisii prevencie. Nech sa páči. Um... Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcela len veľmi stručne poskytnúť eh, taký trojminútový prehľad eh, toho, čo komisia vykonáva v tejto oblasti prevencie radikalizácie. Um, ako povedali viacerí rečníci, eh, ide viac než len o bezpečnostnú výzvu. Je to výzva societálna, a my musíme reagovať komplexne, ako to spomenuli aj niektorí z rečníkov a musíme napríklad aktivovať všetky oblasti politiky, všetky naše nástroje od reakcie justičnej, čo tiež zdôraznili viacerí, musíme napríklad skúmať um, tieto akty, uh, ktoré musí byť kriminalizované a vyriešené súdne. Toto je riešenie radikalizácie napríklad v Ehm, vo väzniciach, kde je potrebné prepojiť reakciu tak, aby sme zabránili radikalizácii priamo vo väzeniach. Ďalej musíme skúmať otázku občianskej výchovy, demokratických hodnot vo vzdelávaní. Teda je to ehm, je tu pôda pre množstvo opatrenie. Potom sú tu finančné nástroje od Erasmus+, eh, cez program JASP, pre, po programy DG Home, ktoré podporujú rôzne projekty, ktoré každý vlastne riešia niektoré konkrétne aspekty radikalizácie. Každopádne prístup k mladým napríklad, to je, založen, to je vec založená na e, súhre viacerých agentúr, či musíme spolupracovať s aktérmi v teréne za normálne okolnosti lokálnymi aktérmi, pretože ľudia, ktorí sú v prvej línii, ako ich nazývame, tí sú v kontakte s týmito radikalizovanými osobami a tu môže ísť e, o učiteľov, policajtov, možno, možno psychológov, sociálnych pracovníkov, terénnych pracovníkov. Všetci títo by sa mali nejakým spôsobom prepojiť a všetci by mali dostať nástroje na to, aby mohli riešiť e, um, tú radikalizáciu najprv tým, že ju rozpoznajú a potom tým, že ju budú vedieť e, nejakým spôsobom podchytiť alebo riešiť. Pokiaľ ide o a koreňové príčiny radikalizácie. My sme strávili veľa času tým, že sme skúmali túto otázku. Niekedy je tá záležitosť viac empirická, ale vždy nás to vedie k takej, nech, nechcem povedať zmetenej situácii, ale je mnoho e, koreňových príčin, radikalizácie a celé je to veľmi komplikované. Možno sú určité podmienky, ktoré vedú k radikalizácii na osobnej úrovni, úrovni toho človeka, ktorého náborujú radikáli, tak vieme, že títo ľudia vykazujú tie isté um, problémy, respektíve majú e, spoločné určité parametre, na rozdiel od tej nerad- neradikalizovanej väčšiny. Sú tu otázky odolnosti, teda musíme skúmať aj to, prečo ľudia sa neradikalizujú alebo prečo sú odolní proti radikalizácii. V konečnom dôsledku to podporuje, že podporuje myšlienku, alebo ten prístup, že potrebujeme eh, hľadať riešenia, ktoré budú prispôsobené pre jednotlivé prípady a musíme dať ľuďom v teréne nástroje, ktoré ehm, im umožnia tú situáciu riešiť. A posledná vec, ktorú chcem povedať, je, že európska politika rieši všetky formy radikalizácie, nejde len o islamskú radikalizáciu, ale eh, aj pravicovú a lavicovú radikálnosť a tiež fenomén eh, spätnej väzby, radikalizačné polarizácie v spoločnosti, čo je problém čoraz väčší. Komisia podporuje už niekoľko rokov um, sieť pre zvyšovanie povedomia o radikalizácii, kde fungujú rôzne pracovné skupiny, ktoré riešia rôzne aspekty radikalizácie, ale chcem zdôrazniť najmä tie, ktoré e, súvisia s tým, čo ste doteraz e, spomínali teda e, kontakt s komunitou, dedikovaná pracovná skupina pre e, mladých a e, komunity. Potom mládež by sme mali príjmať k tomu, aby konala, aby sa snažila aj sama na lokálnej úrovni, vojzenia, tí, ktorí ukončili svoj trest. To je teda vysoko zozname priorít, preto <clears throat> na tom pracujeme veľa rokov a aj tento rok sa budeme sústrediť práve na týchto bývalých väzňov, e, či sú teda tieto tresty dlhé alebo krátke. V určitom momente títo ľudia výjdu z väzenia. My všetci vieme, niekoľko stoviek už tento rok bolo radikalizovaných alebo bolo odsudených za teroristické zločiny, kedy oni nie na podmienku, takže naozaj žiadne podmienky im nie sú stanovené a už teraz vidíme výzvy spojené s bývalými väzňami. V minulosti sme sa sústredili hlavne na výzvy návratu zahraničných teroristických bojovníkov aj detí ako riešiť eh, problém detí vzhľadom k tomu, že sú to predovšetkým obete, ako reagovať. Je tu potrebná analýza a odpovede v členských krajinách. A možno ešte na záver spomeniem, že komisia sa tiež eh, snaží zdieľať expertízu, ktorú získala s radikalizáciou a sieťou povedomia o radikalizácii s tretimi krajinami vrátane Západného Balkánu. Ďakujem pekne. Grazie. Ďakujem pekne, Nadia Konstantíny, podpredsednička pre ľudské práva. Afternoon. Príjemné popoludne, vážení kolegovia, rečníci. Som rada, že tu môžem dnes s vami byť a počúvať túto zaujímavú diskusiu a prezentácie. Chcem sa vrátiť na prístup založený na ľudských právach. Až teraz sme počuli hlavne o radikalizácii, empirických štúdiách, ale ja si myslím, že sa musíme zamerať znovu na demokraciu a ľudské práva, keďže toto je dôležitá časť týchto diskusí. A čo v tejto veci urobiť. Rezonovala tu myšlienka, že štát a spoločnosť sú oveľa stabilnejšie, odolnejšie, keď sa rešpektujú ľudské práva. Nie len ide o podporu a ochranu ľudských práv, ktoré v centre vonkajších krokov, ale kdekoľvek sú, e, sa podnikajú protiteroristické kroky alebo sa bojuje s násilným extrémizmom, toto sa berie do úvahy. Ak nie, tak riskujeme ďalšie porušovanie ľudských práv a zvyšovanie radikalizácie. A ako povedala pani Pilginton, faktor push a pull z nášho pohľadu porušovanie ľudských práv je kľúčové, klič, kľúčovým mm, faktorom alebo právny štát a aj to, čo povedal pán Azimovič ohľad, ohľadom jedinečnosti každého prípadu, to musíme mať na zreteli. Ako nám pripomenul pán predseda Panceri, tak je to globálny jav a preto e, reakcia musí byť teda nemôže byť len eh, globálna tá odozva. Musíme sa pozrieť na tie viacrozmerné výzvy a tu je aj tá myšlienka celých spoločností, celospoločenského prístupu. Treba zachytiť eh, tie odlišné rozmery v integrovanom prístupe. A ešte dva posledné body. Vzhľadom na čas eh, mm, hovoríme o veciach, keď bežia e, odlišné dialógy o ľudských právach, ale aj keď hovoríme o partnerstve, musíme zabezpečiť, aby oba svety sa niekde stretli. A možno nadviažem na kolegyňu z Európskej komisie o dôležitosti toho, čo s našimi partnermi vo svete Máme mu tri uh, inštitúcie spolufinancovanie z EU, PCVE, eh, Dajské centrum z Abu Dhabi, uh, globálna komunita uh, v Ženeve a Medzinárodný inštitút o trestnej justícii na Malte. Čiže tu treba zefektívniť prístup v ľudských právach a celospoločenský prístup podpre týchto programov. Toto sú globálne programy, majú rezonanciu aj dnes popoludní a myšlienka je budovať kapacity štátnych a neštátnych hráčov, a ktorí budú čeliť radikalizácii a náboru k, e, k násilnému extrémizmu. A posledná vec, možno je to spojené s diskusiou po tomto bode a síce, že Občianské misie SDP taktiež posilňujú právny štát a rešpektovanie ľudských práv v, v tých hostovských e, krajinách a štátoch UCAP e, mm, a naša misia v Iráne, ktorá bola zahájená v roku 2014 a 2017. Tie sú dôležité. Ďakujem. Grazie. Ďakujem pekne, dám vám 4 minúty každému, aby ste zareagovali. Nech sa páči. Um, okay. V poriadku, ďakujem pekne za všetky, všetkým za veľmi adresné komentáre. Pán Bašir, myslím, že odišiel, ale teda začnem ním. Hospodársky systém je veľmi dôležitý. Nech, nechcem povedať, že to tak nie je, ale dôkazy sú obmedzené a niekedy sa nepýtame tie správne otázky v našich prieskumov, čiže musíme presne pochopiť, aký je vzťah medzi socioekonomickými nerovnosťami a s, doteraz som sa snažila vyjadriť, čo hovoria dôkazy, že sociopolitické nerovnosti majú oveľa mm, konzistentnejšiu súvislosť. Otázka mm, tej pani v uprostred systematická revízia, to je začiatok e, nástroje na konci a to je celkom isté. Medzi tým, o čo sa snažíme, sú tri empirické projekty. Čiže máme pred sebou ešte dlhú cestu predtým, ako sa dostaneme na záver a to sú skutočne empirická práca s mladými ľuďmi angažovanými v v kruhoch, ktoré sú receptívne pre islamistrov a krajnú pravicu a celý ten pracovný balík spojený s radikalizáciou online, čiže potrebujeme takúto databázu predtým, ako budeme pracovať ďalej, ale vyvíjame nástroje, testujeme ich, DIPIC, ich nazývame, ak vás to zaujíma, môžem poskytnúť podrobnosti. Týže týmto nástrojom hodnotíme CV a PV. Zvlášť teda ide o štruktúrnu integritu programov, ktorú hodnotíme a mm, dôvod, prečo nechceme hodnotiť programy samotné, e, ale chceme e, skôr hodnotiť štruktúrnu integritu programov aby sme programy mohli rozvíjať a e, nie len testovať implementačnú fázu. Je veľmi ťažké zdieľať výsledky, s tým súhlasím, budeme pracovať na národnej a európskej úrovni. Jeden z dôvodov je to, čo povedal môj kolega, moji kolegovia. Je to mm, veľmi individuálny charakter každej, eh, každého prípadu. Keď sa stretávam s mladými ľuďmi, každá jedna osoba je individuom a je veľmi ťažké povedať, tu je nástroj a to vás deradikalizuje. Je to veľmi komplikované, preto potrebujeme nástroje, ktoré umožnia ľuďom naozaj sa zasadiť to do kontextu a nie povedať, že toto je nástroj, ktorý bude fungovať. K otázke online. E, pracujeme na tom práve teraz, čiže o pár rokov budem možno schopná poskytnúť konkrétnejšie odpoveď, ich potrebujeme. Ale teda pred tromi rokmi bola táto práca oveľa jednoduchšia. Sociálne médiá, to skutočne funguje, ľudia sú paranoidní. Ak chceme takýto výsledok, neviem, či teda toto bol cieľ, tak ľudia sú oveľa menej pripravení Eh, vkladať informácie online. Ale cenzorstvo nikdy eh, nebude fungovať. Eh, musíme učiť mladých ľudí kriticky myslieť. To je vždy lepšie. Ešte myslím, že tu mám jednu otázku. K ľudským právam tu absolútne súhlasím, to som sa snažila aj povedať ohľadom demokracie, ktorá je kľúčová, sociálno-politické práva. Taktiež jedna z vecí, ktorú som spomínala, je systematická revízia štúdií založených na kvalitatívnom prieskume. Je to veľa ťažšie, pretože nevyužívajú kľúčové slova, nehovoria o radikalizácii Čiže je to ťažšie získať a jedna z zaujímavých vecí v predbežných výsledkoch sa ukázalo, že, prepo- že ten vzťah e, sa netýka len e, to, že nerovnosť vedie k radikalizácii, ale radikalizácia môže viesť k nerovnostiam. A tu je potenciál e, toho, že sa môžeme míliť. Ehm, a ešte na záver, Mm, nikdy by som nehovorila o, o príčinách. Um, nikdy sa nesnažíme o definovanie kázalného vzťahu, ale spôsob, akým určité podmienky a kontext a e, jednotlivé kroky, sa, kde sa stretnú, ale nikdy sa nestra, nesnažíme o kauzálne vysvetlenie. Ďakujem. Keď som hovorila o stabilite, tak e, je pravda, že nestabilita môže byť motorom alebo kontextom radikalizácie, ale problémom stability je, je, že nestabilita je na úkor slobody a autoritárny systém a nestabilita zachovanie status quo, neustále porušovanie ľudských práv. A ak sa na to pozrieme historicky, štát politické islamské hnutia. Vidíme spolu existenciu represie a radikalizácie v týchto hnutiach. Jedna z vecí, e, ktorá je jasné, je, že právny štát a demokracia bránia porušovaniu ľudských práv a môžu pôsobiť ako prevencia pre radikalizáciu. Tiež odlišné modely, ktoré sa uplatňovali v regiónoch, rozličné výsledky ktoré sme dosiahli v eh, monarchii a eh, mm, napríklad v Jordánsku, Egypt, Sýria. To všetko sú odlišné hnutia. Vidíme aj odlišné situácie. Inklúzia viedla k určitému zmierneniu týchto skupín, napríklad Tunisku, kde je určitý právny štát a demokracia. A teraz diskusia eh, sa týka viac väčšej otvorenosti, ako pristúpiť k radikalizácie e, nie z pohľadu bezpečnosti. A to je zaujímavé. A prelomiť tie tradičné vzorce v tomto regióne. Ale hlavne a najdôležitejšie je, že nemôžeme pokračovať v tom kruhu násilia, lebo to je vlastne o radikalizácii a represii a tak ďalej. úloha krajnej pravice v prospech radikálnych skupín. To sú vlastne dve strany jednej mince, navzájom sa doplňajú pra- krajná pravica a islamofobické prejavy sú partnermi pre ISIS a takéto skupiny a majú tú schopnosť využiť tento kontext a, a riešiť tú krivdu. To je pre nich dôležité. Čiže to sú dva odlišné druhy extrémizmu. Um, terénny prieskum ohľadom žien je veľmi zaujímavý, pretože niektoré z profilov, mnohé profily žien, ktoré sa radikalizujú, radikalizujú sú viac politické, menej doktrinálne, ale oveľa viac politické v humanitárnom zmysle. To znamená, že ženy sú receptívnejšie k určitým prejavom, nielen náboženským, ale k humanitárnym krokom. A mali by sme skúmať aj úlohu žien ako potenciálneho vektora deradikalizácie. Ak budú mať príslušné kompetencie, mohli by zabrániť radikalizácii. Samozrejme, že sú tu potrebné tieto právomoci. Napríklad v Španielsku sme riešili niektoré prípady, je tu silný generačný rozdiel medzi matkami a deťmi, ktoré sa radikalizovali a ohľadom vzdelania a je veľmi ťažké, aby ženy a matky hrali túto úlohu v prevencii. Pokiaľ o korupciu, to je ďalší z prvkov, dôležitý v tejto oblasti za arabskou jarou, za povstaním. Korupcia bola jeden z hlavných prvkov. Ak by korupcia v tej chvíli mala možnosť dotlačiť ľudí na ulici, tak vnímanie nerovnosti, vnímanie korupcie v tom čase dokázalo byť tým motorom pre ľudí a má tú možnosť, tú schopnosť mobilizovať a angažovať napriek tomu, že tu nie je jasný prieskum, ktorý by oba faktory prepájal. Je tu to negatívne vnímanie, ktoré vedie k radikalizácii jednotlivcov. Ďakujem. Ďakujem pekne za výborné otázky a komentáre. Niektoré z otázok už boli zodpovedané, takže moja práca bude jednoduchšia k deradikalizácii. Je tu obrovská diskusia v akademickej obci, či deradikalizácia je možná alebo nie. Pretože keď hovoríme o deradikalizácii, vždy myslíme na pokus zmeniť spôsob myslenia a následne potom aj správanie. Pre mnohých sa zdá, že je to vlastne upustenie od násilia, zmeny v správaní sa jednotlivcov a následné ovplyvňovanie mm, spôsobu myslenia. Naozaj je to ťažké a náročné. Ja som presvedčený o prevencii a prevencia je to, na čo by sme sa mali sústrediť bez ohľadu na ostatné výzvy radikalizácie. Pokiaľ ide o odlišné jednotlivé rozsudky v Bosne a Macedónsku, to sú dobré príklady krajín, kde nedošlo k reforme justície. Kapitola 23-24 neboli vyriešené a zjednotenie či koordinácia týchto riešení európskou legislatívou by tiež bola v prospech veci. Úloha žien Videli sme ženy v rozličných úlohách. Ja osobne poznám zo pár matiek, sestier, ktoré dokázali zázrak aspoň ich vlastných životov, aby zabránili manželom, bratom či synom e, ísť do Sýrie či Iraku. Nepoznám tak veľa prípadov žien, ktoré by e, rekrutovali ostatných. Vidíme skôr väčšiu moc za ženami, ktorá nie je využitá a pokiaľ ide o tí, čo sa vracajú zo Sýrie a Iraku, tak tí sú teraz radi, že sú naspäť, že vidia e, svoje deti, rodiny v bezpečí, ale naozaj sa to nedá povedať jednoznačne, môžeme len špekulovať. Ale teda nefunkčné štáty, ako napríklad môj, tu prichádzajú na radu, je veľmi málo, čo môžeme týmto, e, mm, ktorí sa vrátili, ponúknuť. V podstate to nič na nich nečaká a je veľká veľké riziko, že tých, čo ich náborovali, sa k ním dostanú ešte pred nami. A to je moja hlavná obava. Hovorili ste, pýtali ste sa na inklúziu, exklúziu. To je dôležité. Veľa prípadov, kedy sme začali e, vylúčením jednotlivca z rodiny. Čiže to nie sú rodení teroristi. Oni vstupujú do určitých skupín a hľadajú niečo, čo sa im nedostalo v rodine napríklad tu sú drogozávislí, e, alkoholici, násilní a tak ďalej, ale vstúpili do týchto skupín preto, lebo chceli nájsť poslucháča, niekoho, kto ich bude počúvať, rešpektovať. Korupcia. Máme e, e, skupiny, ktoré pracujú s militantnými salafistami a tu sa rieši korupcia a zlyhanie štátu, pretože my nedokážeme vyprodukovať funkčnú spoločnosť bez nejakého zázraku. Takže korupcia, to je niečo, čo si oni želajú. Dobre, ďakujem. V poriadku, ďakujem pekne. Naozaj chcem poďakovať všetkým trom za vaše cenné príspevky do nášho dnešného vypočutia. Myslím si, že je naozaj povzbudivé vidieť, že sa dosahuje pokrok, aby sme lepšie pochopili príčiny extrémizmu a radikalizácie. Budeme úzko alebo pozorne sledovať ďalší výskum, ďalší vývoj v tejto veci. Rešpektovanie ľudských práv je kľúčové pre implementáciu preventívnej politiky, aby sme dokázali čeliť eh, tomu silnému extrémizmu ako sa to odzrkadľuje v stratégii EÚ o ľudských právach. Aj náš podvýbor bude pracovať na spôsobe, ako posilniť odolnosť spoločnosti a schopnosti odolávať násilnému extrémizmu radikalizácii. Ešte raz ďakujem pekne a príjemné popoludne.